programované po hlasovaní vo štvrtok. Letecké a železničné služby budú ovplyvnené, ako aj verejná doprava, vrátanie autobusov a električiek v Štrasburgu. Bude tu narušenie a preto sa môže stať nemožným zaručiť úroveň dopravných služieb, ktorú sme tu mávali doteraz. Všetky potrebné opatrenia boli však prijaté, aby sa zabezpečilo, že doprava bude prístupnená pre vás, aby ste sa mohli vrátiť domov. Nie všetky opatrenia boli už prijaté, ale nasledovné boli. Ehm, vlak Talis bude prevádzkovaný ako obyčajne a bude autobusová doprava medzi Európskym parlamentom a Štrásburgom alebo Štrásburskou e, hlavnou stanicou preprava na rôzne letiska vo vnútri Francúzska bude zachovaná dopravnými službami Európskeho parlamentu. Kolegium kvestorov už vydalo oznámenie, kde poskytujú podrobnosti dodatočných opatrení, ktoré umožnia odchýlky od bežného limitu 20 km alebo výnimky pre automobilové služby poslancov, aby mohli sa dostať na letiská vo Švajčiarsku a Nemecku. 20-kilometrový limit pre automobilové služby poslancov je momentálne zrušené a budete môcť cestovať dlhšie vzdialenosti. Mesto Štrasburg vydá informácie v priebehu týždňa a bude poslancov plne informovať o všetkých alternatívnych dopravných službách. Dnes o 18.30 biro Európskeho parlamentu sa stretne a pozrieme sa postupne na rôzne spôsoby, ako môžeme zabezpečiť, že cesta domov pre poslancov môže byť čo najviac uľahčená. Zajtra dostanete informácie e-mailom. Ak budú prijaté nové informácie, ja vás budem informovať v stredu ráno. Inými slovami, dostanete informácie zajtra ráno e-mailom, predbežné informácie a dodatočné informácie môžu byť sprístupnené pre vás v stredu ráno alebo do poludňa. Hneď <clears throat> ako informácie dostaneme od orgánov mesta Štrasburgu, my ich posunieme smerom k vám. Situácia je pod kontrolou a urobíme všetko, aby sme vám umožnili návrat domov. To sú moje predbežné informácie pre vás a chcem vám pripomenúť, že dostanete ďalšie informácie zajtra ráno a v stredu ráno. Áno, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem za vyhlásenie, ktoré ste nám poskytli dnes. Ja si myslím, že ľudia v celej Európe a zvlášť v mojej krajine, v Spojenom kráľovstve, budú veľmi nahnevaní pre tento zmetok. My prichádzame do Štrásburgu raz za mesiac. Hlasovanie by mohlo prebehnúť veľmi ľahko v Bruseli, keď sme tam. Tie náklady navyše, ktoré budeme znášať, to budú milióny eur v priebehu tohto času prišiel skutočne čas, aby sme sa my alebo vy zobudili, aj parlament, aby sa zobudil, aby sme sa nestretávali na tomto mieste už vôbec. Ďakujem. E, proszę Państwa. Ďakujem. Dámy a páni. Ctený pán poslanec. Chcem priviesť vašu pozornosť k skutočnosti, že toto nie je témou dnešnej rozprávy. Hovoríme o technických e, podmienkach pre vás, aby ste sa dostali domov vo štvrtok. Táto téma je úplne odlišná a má dočinenia so zmluvami, ktoré platia pre Európsku úniu a nemá to nič s dnešnou problematikou. Pán Speroni k tej istej otázke. Pán predseda, chcem jednoducho dodať, že v porovnaní s Bruselom Štrasburg má výhodu, že je veľmi blízko Nemecku, takže je oveľa ľahšie nájsť alternatívne spôsoby dopravy, než by tomu bolo v Bruseli. Ďakujem pekne, dámy a páni. Toto uzatvára diskusiu. A ešte raz vám chcem pripomenúť, aby ste očakávali ďalšie informácie zajtra ráno a v stredu ráno.